Uh, Vážení kolegovia, dámy a páni, dovolte, aby som hneď e, začal našu schôdzu. Sme v omeškaní. Meškáme 12 minút. E, Chcel by som sa vám ospravedlniť. Nepripijame si. Nepripijame si len niekoľko oznamení na úvod. Poprosím vás, aby ste prestali telefonovať a inak sa rozptilovať. Bolo by to skvelé. Chcel by som sa pred vami ospravedlniť za toto meškanie, ale podarilo sa nám na schôdzi koordinátorov urobiť niekoľko veľmi dôležitých rozhodnutí. Prehodnotili sme harmonogram balíčka čistých energií. A bohužiaľ, dostali sme do omeškania, to znamená asi tri týždne, e, pokiaľ ide o hlasovania, ale rozhodli sme sa, že e, uzavrieme tento balíček e, v roku 2017, nie však v novembri, ale v decembri. Nebolo to však jednoduché rozhodnutie, pokiaľ ide o prechod z jedného alebo od jedného legislatívneho návrhu k ďalšiemu, pretože jeden návrh by mohol ovplyvniť ten druhý takže nebolo jednoduché stanoviť poradie, ale niekedy e, v novembri, v decembri, napriek tomu budeme mať e, veľmi veľa legislatívnych návrhov a hlasovanie vo výbore ITRE. Máme pred sebou veľa usilovnej práce a teraz budeme e, hlasovať. Budeme hlasovať o tom, čo je určené na dnešok a musíme to odskúšať, nemôžeme hlasovať bez e, skúšobného hlasovania, takže nech sa páči, hlasujme prosím, ale skúšobne. E, ste pripravení nebyť v Európskom parlamente počas e, 5 týždňov? Jednoduchá otázka. Všetci ste odovzdali svoj hlas. Uzatváram hlasovanie. Takže zdá sa, že ste pripravení opustiť Európsky parlament eh, na obdobie 5 týždňov. A teda Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2018 všetky časti. Začíname. na vrch 177. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 171. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 131 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 184 za, proti, zdrž... Skúsme e, to overiť. 184. Končím hlasovanie. E, máme príliš... E, e, o, o jedného poslanca PP najvyššie máme. Teraz je to v poriadku. Je to schválené. 157 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 39 za, proti, zdržali sa, schválené 44 za, proti, zdržali sa, 41 za, proti, zdržali sa, schválený. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválený. 65 za, proti, zdržali sa, schválený. 175 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržali sa, schválený. 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa schválení. 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa 151 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa schválení. 93 za, proti zdržali sa schválený. 94 za, proti zdržali sa schválený. 95 za, proti zdržali sa schválený. 97 za, proti zdržali sa schválený. 151 za, proti zdržali sa schválený. 111 za, proti zdržali sa schválený. 112 za, proti zdržali sa schválené. 113 za, 185 za, proti, zdržali sa, schválený. 158 za, proti, zdržali sa, schválený. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 152 za, proti, zdržali sa, prijatý. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 127 za, proti, zdržali sa, schválené. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 128 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz blokové hlasovanie číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý blokové hlasovanie číslo 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Strani, strana 12, 160 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 169 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 180 za, proti, zdržali sa, 179 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 180 za, proti, zdržali sa, schválený. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 189 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 191 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 202 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 206 za, proti, zdržali sa, prijatí. 186 za, proti, zdržali sa, prijatí. 187 za, proti, zdržali sa, 188 za, proti, zdržali sa, schválený. 192 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 193 za, proti zdržali sa schválený. 194 za, proti zdržali sa schválený. 197 za, proti zdržali sa zamietnutý. 199 za, proti zdržali sa zamietnutý. 209 za, pardon, 201 za, proti zdržali sa e, zamietnutý. 203 za, proti zdržali sa zamietnutý. Overíme to. 203. Máme e, o jedného poslanca PP naviac. Končím hlasovanie. Je to schválené. 205 za, proti, zdržali sa. E, ešte raz. E, hlasujte, kolegovia. 205. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení. Teraz je to jednoznačné. 200 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 181 za, proti, zdržali sa zamietn- schválení. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 183 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 195 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 163. Je tu nejaká pripomienka? Procesná. Tu máme dva pilotné projekty venované uhliu. Sú, veľmi, sú si veľmi podobné. Podporili by sme váš, ale nie je to procesuálna poznámka. Už sme o tom diskutovali. Takže nemali by sme sa teraz vyjadrovať k tejto téme, podľa mňa. Ospravedlňujem sa, ale ďakujem veľmi pekne ešte raz. 163 za, proti, zdržali sa, prijatí. 164 za, proti, zdržali sa, prijatí. 170 za, proti, zdržali sa, Schválený. A teraz ďalšie bod. 161. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 162. Za, proti, zdržali sa, schválený. 207. Za, proti, zdržali sa, schválený. 204. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Konec hlasovania pretože hlasovali sme iba e, o rozpočtových riadkoch, e, o ničom viac. Nemáme tu žiadne e, uznesenie, žiadne rozhodnutie. Zahlasovali sme za všetky rozpočtové riadky a zašleme to výboru pre rozpočet. To je všetko. A teraz podstatne zložitejšia záležitosť. Musím sa ospravedlniť. To bude hrozné. Požiadam vás, aby ste si overili výsledok, pretože politické skupiny sú rozpoltené. Takže nestačí, aby som e, e, zistil, že koordinátori nejakým spôsobom hlasujú. Vy ste aj vo vnútri politických skupín e, ste rozdelení. Takže musíme to dôkladnejšie kontrolovať. Takže začíname. Pani Pervanš, nejaká procesuálna poznámka? Pán predseda, ja by som sa chcela iba uh, uistiť, že pozmeňujúci návrh 234 je stiahnutý. Áno, zohľadneme to. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Takže začíname. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Dobre, skontrolujeme to kompromisný návrh 1. Končím hlasovanie. Kompromisný návrh 0. Za? Proti? Zdržali sa? Musíme aj toto overiť. Kompromisný návrh 0. Uzatváram hlasovanie. Máme eh, o jedného poslanca EPP navyše. O jedného viac. Končím hlasovanie. Zamietnutý. E, kompromisný návrh 0 e, za e, zamieta. 130 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 131 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. A teraz hlasujeme en bloc. Kompromisný návrh 1, 2, 2A, 3, kompromisný 3A. Čiže 3 kompromisné návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromisný návrh 1A. E Nie, hlasujeme o celom bloku návrhov. Ale už sme o tom hlasovali. Chcete to e, skontrolovať? Nik netrvá na tom. Takže overíme e, hlasovanie o kompromisnom návrhu, o piatich kompromisných návrhoch. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 1A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj toto musíme overiť. Uzatváram e, hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 1A sa príjma. 1, 140. Je to strana 6. Ideme na stranu 6 kompromisný návrh 140. Nie je to jednoduché. Kto je za? 6. strana 140. Kto je za? Proti. I hneď to skontrolujme, lebo ja proste nevidím, ako hlasujete. 140. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 152 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 153 za. Dobre, skontrolujeme. Kontrolujeme 152. Uzatváram hlasovanie. EPP máte e, príliš veľa e, hlasujúcich. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 153 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 154 za, proti, zdržali sa, musíme to overiť. 154. Uzatváram hlasovanie. Aj zase EPP, ja svoju kartičku zoberiem. Tak to bude dobré. Zamieta sa. 151 za. Proti. Zdržali sa. E, príjma sa. 155 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromisný návrh 4. Za proti. Skúsme to overiť. Pravdepodobne sa to e, príjma, ale overme si to. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh číslo 5. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 164. Za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 165 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 166, 173, hlasujeme spolu, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 167 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 168 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 169 za, proti, overíme si to. 169. 169. E, končím hlasovanie. Zamieta sa. 170. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 171. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 172 e, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 177 za, proti, zdržali sa, e, 178 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 179 za, proti, zdržali sa, zamietá sa 180 za, proti. E, skúsme to overiť. 180. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Zamieta sa. 181 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 184 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 185 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 186 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 187 za, proti, zdržali sa, príjma sa, kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, poriadku, e, skontrolujme to. Kompromisný návrh 8. Končím hlasovanie, zamietá sa. A teraz máme 4 pozmeňujúce návrhy. 188, 189, 190 a 181. To je za. Proti. Zdržali sa Zemita sa. 192 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. A teraz 193. 193 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 194 a 195 hlasujeme spolu. Za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 196 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 197 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 198 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 199 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 200 za, proti, Myslím si, že sa zametala. Overme si to. No, ja ako vždy nehlasujem. 200. Končím hlasovanie. Zameta sa. 201 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 202 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa 203 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Súhlasím, kompromisný návrh 10. Hlasujeme o desíne. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Jednoznačne áno. Kompromisný návrh 11. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? V poriadku. Kontrolujeme kompromisný návrh 11. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 216. Za? Proti? zdržali sa, zamieta sa, kompromis návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 209 za, proti, skontrolujme sa to, 209, nech sa páči, končím hlasovanie. Nie. Príjme sa kompromis 18 za, proti, zdržali, kompromis 13 prijatý, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý, 207 za, prepačte, 217 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 223 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí, vlastne stiahnutý, to, ten bol stiahnutý, 233 a 234. ...208 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 248 za, 248 koniec hlasovania. No. Accepted. Príjma sa kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 243 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 244 za, proti, zdržali sa, prijatý. 245 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 246 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 247 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 249 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 250 za, proti, zdržali sa zam, 251 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 252 za, proti, zdržali sa Prijatý 253 za, proti, zdržali sa prijatí, 254 za, proti. To si overíme. 254. Konec hlasovania. Návrh je zamietnutý. 255 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 256 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 257 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 258 spolu s 259 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 12 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 13 za, proti. To si treba overiť. Pozmeňujúci návrh 13. Koniec hlasovania. Návrh sa zamieta 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, 15. Overujeme 15. Konec hlasovania. Návrh sa zamieta. 16 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 17a za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis Chcete si to overiť? Čiže overiť. Dobre. E, čiže overujeme kompromis 17, najprv elektronické overenie, čiže najprv 17, čiže vraciame sa dozadu. Kompromisný návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 17a. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 18. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Rovnako väčšinou. Kompromis 18a za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí, 26 za. Proti. Zdržali sa. prijatí, Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí, Kompromis 19a za. Proti. Zdržali sa. prijatí. Rovnako väčšinou. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 21 a za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 22A za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Čiže 22A sa príjma, 22 sa zamieta. 36 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29 za, 9, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti. 59 overujeme. Koniec hlasovania. Návrh sa zamieta. 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, Zamietnutí. 62 a 63 spolu. Za, proti, zdržali sa, Zamietnutí. 64 za, proti, zdržali sa, Zamietnutí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, Zamietnutí. 65, 66 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 68, 69, 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 72 za, proti, zdržali sa prijatí, 73 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 74, 75 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, e, prijatý, kompromis 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 79 a 80 spolu za, 8, proti, zdržali sa zamietnutí, 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti. Overíme si to. Pozmeňujúci návrh 82. Konec hlasovania. Zamietnutý. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 85 za, proti, zdržali sa, prijatí. 91, čiže preskočíme na 91. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 35, za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 36, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4 pozmeňujúce návrhy spolu, 102 až po 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 106 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 124 za, proti, zdržali sa prijatí. 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 127 za, proti, zdržali sa. 127 overujeme. Konec hlasovania. Návrh je prijatý. 128 za, proti, zdržali sa. E, to si treba overiť. Nedvíjali ste ruky. Čiže 128 overujeme. Konec hlasovania. Prijatý. A teraz e, konečné hlasovanie, menovité konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 k 18, 6 eh, sa zdržalo, návrh je prijatý. Ďakujem kolegovia, ďakujem vám za vašu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 Uh, Dovolte mi využiť túto príležitosť, skôr než sa dostaneme k ďalšiemu bodu, aby som sa z hĺbky srdca poďakoval našim tlmočníkom, všetkým z vás. Dúfam, že ma počúvate. Zrejme by som to mal povedať po polsky. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať tlmočníkov tak tlmočníkom, ako aj tlmočníčkam za to, že včera pracovali o 15 minút dlhšie. Tá diskusia bola veľmi živá a vďaka tlmočníkom sme mohli pokračovať, pretože naši poslanci nevedeli, ktorý jazyk použiť Takže veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za to, že ste včera pracovali o 15 minút dlhšie. Nestáva sa to veľmi dlh- často, ale tá diskusia bola mimoriadne rušná. A vzhľadom na to, že dnes budeme hovoriť o rovnakých témach, neviem E, teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania výboru ITRE po hlasovaní. Je to bod o pripravenosti na rizika v sektore elektrickej energie. Náš kolega Flavio Sanonato je spravodajcom. Pripravenosť na riziko to je e, súčasť balíčka o čistej eh, energii a je úzko prepojený na príslušné nariadenie. Ako viete, v decembri budeme hlasovať o celom balíčku pre energie. Nebude to hlasovanie v novembri, ale bude až v decembri, ako sme sa rozhodli dnes ráno. Konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sa troška predlžil, pretože aj hlasovanie sa odložilo na neskôr a je to 13. septembra. Čiže o tomto dokumente sa teda nie na začiatku septembra, ale do 13. septembra môžete predkladať návrhy. Ehm, cieľom návrhu komisie je zabezpečiť, aby všetky členské štáty vypracovali potrebné nástroje na to, aby zvládali akýkoľvek krízové situácie v oblasti elektrickej energie. Drahý pán Canodato, kolegovia, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ehm, tá pripravenosť na krízy v, v sektore eh, eh, elektriny je v zásade výlučnou právomocou členských štátov a politika, Únia nemá politiku, ktorá by mohla zaručiť plynulosť dodávok energie, elektrickej energie. Takže je potrebné sa pripraviť na prípadné krízy v zásobovaní elektrinov. Ehm, to súvisí aj s, aj s hodnotením dostupnej infraštruktúry. Ehm, členské štáty sme požiadali, aby ehm, uviedli, aké opatrenia majú k dispozícii na prekonanie prípadnej krízy v oblasti zásobovania energiou, elektrickou energiou. Ale tieto národné riešenia nemusia byť vždy dostatočné. Napríklad v januári e, v juhovýchodnej Európe došlo k takejto kríze zásobovania elektrinov. Európska komisia navrhla nariadenie, ktorého cieľom je zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi tak, aby sa lepšie pripravili na zvládanie kríz v tejto oblasti. Ak sa pozrite na štruktúru článkov v tomto návrhu, tak môžeme ju podporiť, pretože zahrania potrebné opatrenia, predovšetkým hodnotenie hospodárskych škôd a, a takisto účinky na eh, poskytovanie služieb, ktoré by mohli nastať v prípade krízy v sektore elektriny. Chcel by som teraz zhrnúť môj návrh v troch bodoch. Poprvé, spolupráca a solidarita je potrebné zabezpečiť informovanosť o e, krízach v oblasti elektriny. Tieto informácie musia byť k dispozícii s cieľom vypracovať regionálne plány pripravenosti na riziko. Členské štáty sa musia dohodnúť na spoločnej regionálnej metodológii. Tu treba pripomenúť, že členské štáty majú možnosť robiť svoje vlastné analýzy uh a to aj vo veľmi krátkodobom meradle s cieľom e, určiť, aké sú tie najlepšie e, spôsoby riešenia požiadaviek v prípade e, krízy v tomto sektore. Napriek tomu sú potrebné spoločné e, ustanovenia, e, ktoré by zabezpečili spoluprácu, a to nie len v politickej oblasti, ale aj v technickej oblasti. Chcela by som pripomenúť skúsenosti s koordináciou pokiaľ ide o spoluprácu orgánov zodpovedných za bezpečnosť zásobovania elektrinov. E, Komisia navrhuje systém vzájomnej pomoci v takýchto prípadoch a my e, zdôrazňujeme e, derogácie článku 19, článku 19, kde ide o technické prvky a prepojenosť elektrických sietí medzi jednotlivými európskymi Eh, regiónmi. Eh, eh, je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek izolacionizmu, ktorý nemá žiadnu budúcnosť mechanizmy kompenzácie medzi členskými štátmi, ktoré si vymieňajú elektrinu v prípade krízy v tomto sektore, je potrebné vypracovať a tieto mechanizmy musia byť jednoznačne vymedzené a je potrebné to urobiť, aby sme mohli zabezpečiť zájomnú pomoc. Druhý bod. Um, dôvernosť. Kríza v oblasti zasobovania elektrinov nesmie byť zámienkou na prijatie optimalizačných opatrení, a netrhové opatrenia by mali byť možné, nepokiaľ by trhové pravidla krízu ešte prehlbili. To je článok 20 pokiaľ ide o informovanosť verejnosti o týchto plánoch, je potrebné, aby sme venovali pozornosť spracovaniu citlivých údajov, na predovšetkým vnútropodnikových údajov, ktoré by mohli tieto systémy otvoriť možným teroristickým útokom. 16. A eh, napokon to je eh, správa. Eh, teraz upriamujeme pozornosť na článok 12, kde hovoríme o možných nezhodách medzi príslušnými orgánmi a návrhmi komisie. Komisia chce uľahčiť takúto dohodu E, konzultáciami z SOE. Ja si myslím, že to nie je dostatočné, najmä pokiaľ ide o funkcie rozhodovania. Máme tu isté obavy a preto navrhujeme, e, predkáme návrh 17, ktorý je v súlade s nariadením o bezpečnosti dodávok plynu. E, komisia chce zabezpečiť vytvorenie štruktúry pre prijímanie regionálnych e, e, opatrení, ale to záverečné hodnotenie a posúdenie je v rukách príslušných orgánov v členských štátoch, ale tak je, potrebné, aby do toho boli zapojení zapojení prevádzkovateľia tak prenosových sústav, ako aj distribučných sústav, a je potrebné tieto plány monitorovať a robiť aj ex post, ex post hodnotenie po odoznení krízy. Je to samozrejme potrebné na to, aby sa dosiahla spolahlivosť a bezpečnosť jednotlivých sústav. A napokon e, je potrebné e, lepšie vyvážiť e, časové naplánovanie jednotlivých etáp to ex post hodnotenie by malo zahrnať aj analýzu, či sieť môže lepším spôsobom zvládať jednotlivé krízy. E, e, toto nariadenie by malo e, umožniť, aby všetky e, takéto opatrenia prijaté na zvládanie krízy v Európe boli následne E, vyhodnotené a je tieto krízy potrebné využiť na to, aby sme mohli príslušné údaje využiť na zlepšenie našich reakcií a aby sme vedeli stredno aj dlhodobo meradle lepšie naplánovať e, fungovanie nášho systému zasobovania elektrínou. Ďakujem za e, príspevky, pomoc od kolegov. Myslím si, že je, hoci sú tu, sme sa snažili, sú tu isté veci, ktoré je určite možné e, vylepšiť. E, hovoríme aj o solidarite e, v jednotlivých sústav zásobovania elektrinou. Chcel by som sa záverom poďakovať všetkým za ich príspevky. Čiže trvalo vám to, trvalo vám to spolu 8 minút. napokon e, vlastne vás požiadam o zosumarizovanie a budete mať na to mať pol minúty. Ďakujem za e, zaujímavé e, poznámky a za správu. Teraz dáme slovo pánovi Ludekovi Niedermayerovi za EPP, tieňový spravodajca. Táto správa je veľmi dôležité, nie len, že je súležitosťou dôležitého balíka, ale reaguje na významné zmeny, ktoré nastávajú v odvetvi e, elektrickej energie, dokonca sa aj mení štruktúra tohto trhu. Musíme si uvedomiť, že e, sa mení aj spotroba elektrickej energie a vieme, že aj narastajú e, parametre neistoty. Aby sme zabezpečili dodávku energie. Nestačí sa obmedzovať len na vnútroštátne systémy. Krízy programov môžu byť vyvolané z vnútroštátnej úrovne, ale môžu byť aj importované z iného e, štátu, ale takisto aj riešenia možno importovať, e, teda prevziať od iného štátu. Domnievame sa, že tento návrh, táto správa prichádza v, naj, tom najlepšom čase. Domnievame sa, že spravodajca aj tienovi spravodajcovia sú e, v jednotnom tábore, sme zjednotení v názore, takže zdá sa, že sme schopní sa dopracovať k návrhu náležitej pozícii EP. Určite si vypočujem názory aj ostatných tieňových spravodajcov. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za e, veľmi vyváženú správu. Verím však, že sa nám podarí dosiahnuť ešte e, určité zlepšenia v oblastiach, kde sú resty je dôležité, aby všetci e, aktéry e, na trhu ťahali za jeden koniec. Po druhé, chceme zdôrazniť význam trhovo orientované postupu. Netrhové riešenia majú byť aktivované len vtedy, keď sú iné riešenia už vyčerpané a nepriniesli, nepriniesli e, očakávané výsledky. Totiž netrhové riešenia vždy narúšajú konkurenčné prostredie. Dôležitou súčasťou balíka in vnútra je to, aby legislatíva sa snažila odstraňovať prekážky a rušivé elementy na trhu, aby tá dodávka energie bola spolahlivejšia a v konečnom dôsledku aj lacnejšia. Eh, po tretie, eh, mm, takisto treba eh, dbať o, o dôveryhodnosť informácií, ktoré sa vlastne ktoré sú disponibilné v tomto systéme, aby sme predišli útokom. A po štvrté musíme e, do, do, dosiahnuť náš cieľ, že E, to riešenie by malo ísť až na, e, nad rámec hraníc EÚ, teda e, vzťahovať sa na všetkých aktérov energetickej únie. Našou snahou je zlepšiť tú situáciu v odvetví, chceme zlepšiť regionálnu spoluprácu a domnievam sa, že spôsob, ktorý navrhujeme v správe je dobrý. Musíme sa teda pripraviť, nájsť riešenia na rizika treba a aj lepším spôsobom využívať, optimalizovať využívanie zdrojov. E, to e, povedie k výrazným nákladovým úsporám a samozrejme povedie to aj k vyššej miere istoty a hrozbám výpadkov. Domnievame sa, že táto správa je veľmi dôležitá súčasť celého balíka nášho snaženia. teraz má slovo pani Kalas za ALDE. Ja hovorím eh, v mene našej tieňovej spravedajkyni Angelike Mlinár. Ospravedlňuje sa za neúčasť. Ona víta návrh správy spravodajca, spravodajcu, čo sa týka priprav, pripravenosti na rizika v sektore elektrickej energie. Je dôležité zvýšiť transparentnosť a zdieľanie informácií. To je dôležité nielen z hľadiska schopnosti reagovať v situáciách kríz, ale je dôležité, aby sme Európska únia eh, sa posilnila eh, v tej oblasti e, zaistenia dodávok. Sme veľmi radi, že sa venovala pozornosť aj o oblasti dôver, zabezpečenia a ochrany dôveryhodnosti informácií. Takisto je treba v tomto zmysle podchytiť všetkých aktérov v energetickom sektore. Takisto si vážime snahu spravodajcu o dosiahnutie vyššej miere harmonizácie aby sme skutočne e, ešte viac posilnili hodnotu tohto návrhu. E, e, pani Blinár by chcela venovať väčšiu pozornosť kompetenciám a úlohom jednotlivým aktérom. A takisto je potrebné posilniť aj ochranu kritických dát a infraštruktúry. Takisto je veľmi dôležité zabezpečiť kompatibilitu medzi touto správou a novou a novou správou o bezpečnosti prevádzok. No a um, tieňová spravodajkynia sa teší na spoluprácu s ostatnými tieňovými spravodajcami a samozrejme spravodajcom samotným. Ďakujem pekne, eh, pán eh, Tomas, Tomes. Eh, kolega sa nemohol zúčastniť dnešného zasadnutia, ja ho zabezpečujem Ehm, Francúzsko sa ocitlo na kraji veľkého výpadku. Ehm, kombinácia ehm, vyhrievania elektrického a neistoty v oblasti jadrovej energetiky tak vlastne toto, keď sa spojilo, tak nastala hrozivá situácia a až v poslednej chvíli sa dokázali vlastne teda e, prevádzkovateľia e, prenosových sústav dohodnúť a predišlo sa výpadku. Ale aj v Bulharsku, aj v Rumunsku mali veľmi podobnú situáciu. Tiež tam bol problém, že jednotliví hráči sa nedokázali dohodnúť e, a došlo k tomu, že tá zlá koordinácia poviedla k potrebe vlastne odpojiť od sústavy určitých konzumentov. 2006 e, bol veľký výpadok v EÚ z dôvodu e, z, z, e, z dôvodu chýbajúcej koordinácie medzi dôležitou centrálou v Nemecku a jednotlivých CER mimo Nemecka. Doposiaľ nedošlo ku kompenzácii všetkých tých odberateľov, ktorí museli byť odstavení. Chcem sa poďakovať správodajcovi že za to jeho snaženie a akcentu, akcentovanie e, potreby prehlbenia regionálnej spolupráce. Ale spravodajca e, z hľadiska e, tej štruktúry, návrhu štruktúry, ako si oslabuje práve ten ten prvok regionálnej e, spolupráce e, práve v tom kontexte ex ante pripravenosti na e, riziky. Myslím si, že potrebujeme mať silnejšiu regionálnu spoluprácu aj v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Krasnodamský. Ja hovorím e, e, v mene pána Foxa, ktorý je teda... Však to je. Bol zde proposal and the report. Resilience. Okay. E, vítame tu skutočno, že je snaha posilniť odolnosť systému. Uvedomujeme si, že geopolitické napätie Eh, spôsobuje veľké riziko. ECR je toho názoru, že treba mať eh, rovnaké normy, aby sme dokázali rýchlejšie identifikovať eh, potenciálne krízy, aby sme dokázali najrýchlejšie uviezť do života programy e, e, riešenia problémov. Napríklad dva mesiace na konzultácie metodik, 6 mesiac na posudzovanie rizik a dva mesiace na identifikáciu e, rizik na národnej úrovni. To sú príliš prísme časové línie. Chcem predložiť určité pozmenujúce návrhy k k, a to je 5 a 58, ktoré sa na toto zameriavajú. Ja súhlasím s tým, že treba mať mechanizmy, ktoré sú založené na trhových mechanizmoch. Netrhové mechanizmy majú byť akousi poslednou inštanciou. A čo sa týka eh, mechanizmov kompenzácie, eh, tie ešte na tých treba popracovať. Takisto veľmi vítame dôraz kladený na ochranu e, e, citlivých informácií. Potom je e, článok 16, tam sa hovorí o potrebe užej spolupráce jednotlivých aktérov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s, s spravodajcom aj ostatnými tieňovými spravodajcami. Benito. Por nuestra parte, creemos... Ziluauga. Sme toho názoru, že táto správa by sa e, mala zamerať na e, efektívnejšie definovanie trhových pravidiel a pretože vieme, že boli s nimi problémy a tie môžu spôsobovať aj prehlbenie e, kríz v energetickom e, odvetvi, ak nastanú. Určite by sme mali e, uprednostňovať trhové mechanizmy, ale dôraz musí byť kladený na intenzívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Musíme opatrne zvážiť kompetencie, ktoré e, dáme e, aktérom na trhu, aby, aby skutočne e, sme dobre odhadli, ktorá organizácia má koncipovať plány riešenia krízových situácií trh s e, elektrickou energiou e, je e, typický oligopolmi, ktorý na ňom pôsobia a musíme sa snažiť o zvýšenie úrovni transparentnosti. A teraz ďalším rečníkom je pán Rohliček, ktorý je podpredsedom tohto výboru. Chcel by som osviežiť túto diskusiu, ktorá sa javí byť pomerne jednostranná. Pri dodávkach energie sú dva druhy rizik. Poprvé, výpadok dodávky energie a druhý druh rizika je príliš mnoho vyrobenej energie, ktorá vchádza do siete. To je ale druh rizika, to sú oba druhy rizika, ktoré obnoviteľné zdroje energie nedokážu nejak regulovať. Jedine sa dá ich odpojiť od siete. Ako konštatoval náš kolega e, Zelených, sú to práve tieto zdroje, ktoré narúšajú stability siete, pretože nie sú temer vôbec regulované. Preto na polských hraniciach bola, boli postavené oddelovacie trafostanice, rovnako aj na českej, e, českých hraniciach, práve preto, že nemeckí dodovatelia tieto zdroje neregulujú. Táto správa by mala o tom pojednávať. Toto je jedno, jeden e, z najväčších rizik v dodávkach elektrickej energie. Nie len, že nám môže e, e, padnúť čas siete kvôli nedostatku elektrickej energie, rovnako tak aj pri prebytku elektrickej energie. Odpojovacie trafostanice môžu časť siete vypnúť kvôli týmto výkyvom alebo javom najlepší spôsob, ako e, e, riešiť takéto javy, nie je viac trhových mechanizmov, ale je, ide o viac spolupráce. E, TSO 16 krajín, vrátane Maďarska, veľmi dobre spolupracujú. Spolupracujú na dobrovoľnej báze, solidárne a doposiaľ sa im podarilo všetky problémy vyriešiť. Rovnako je to aj v prípade Francúzska a blok, bloku krajín okolo Francie, Francúzska. Uh, Nedávno v Taliansku bol totálny výpadok. Taliansko je totiž veľkým importérom elektrickej energie, ale napokon sa všetko rieši tak, že sa zdvojujú linky a že sa e, buduje sieť tak, aby, jedna z tých, e, aby aspoň jedna linka bola redundantná bola naviac, aby sa dalo obísť miesto, kde je výpadok. To ale nie je trhová problematika. To je problematika e, z oblasti e, spolupráce a solidarity. A ešte pán e, Kalinš, ktorý je spravodajcom ďalších dvoch správ. Chcem sa poďakovať spravodajcovi táto správa je zaujímavá, rovnako tak aj súbor pozmeňujúcich návrhov tak ako povedal Klot, že musíme hovoriť o veciach napríklad o tom, čo sa stalo na jeseň alebo v zime minulého roku vo Francúzsku. Klot eh, poukázal na to, že mm, je to trošku chaotické. Viete, závisí od toho, ako sa na to dívate, eh, či ako optimista alebo pesimista. Eh, eh, tí, tí prevádzkovateľia prenosových sústav je v konečnom dôsledku vždy dokážu vyriešiť problémy. Ja súhlasím s komisiou, že by malo byť lepšie plánovanie riešenia kríz, ale konečnom dôsledku e, tá sústava elektrická napokon to zvládla, uniesla e, že e, aj v takých kritických situáciách, kedy, kedy dôjde k zlíhaniu viacnásobnému súčasne je, trošku mám situa- pocit, že by, ako by ste koncipovali nejaké pravidlá práce hasičov a budeme im diktovať, že keď idú po požiarnom rebriku, tak sa majú držať obidvoma rukami. Teda e, treba najprv veci prebrať s tými požiarníkmi. Rovnako aj my by sme mali e, prebrať veci s prevádzkovateľmi prenosových sústav, pretože oni musia byť v obraze a my musíme byť v obraze informovaní, byť informovaní informovaní o ich názoroch. Čiže e, nejde predsa o to, aby sme ten systém e, úplne podrezali, ale aby sme ho zlepšovali. Ďakujem pekne. A v mene komisie pán, e, pre, pán riaditeľ DG Energie, pán Polhart. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. E, chcem ešte raz dorazniť, čo povedal pán Tomas. A s vami, pán Kalinus, z časti e, nesúhlasím. E, to bolo naozaj netiesno. Máme dva dobré príklady. Francúzsko e, bolo v bezpečí, pretože už existoval vopred pripravený plán vzájomnej pomoci. A na juho východe to bol pr- presne opak toho. v podstate e, týkalo sa to len Rumunsko a Bulharsko. To znamená, že ak e, potrebujeme dôkazy toho, že nariadenie o pripravenosti na rizika e, potrebujeme. Udalosti z januára to potvrdili. Komisia víta predloženú správu, ale aj pozmenujúce návrhy. Do značnej miery pozmenujúce návrhy vyžadujú väčšie e, spresnenie a posilňujú e, túto správu. Pokiaľ ide o e, zachovanie dôvernosti citlivých informácií, áno, toto treba posilniť a plne súhlasíme s pozmenujúcim návrhom, v súvislosti s ktorým dôverné informácie v súvislosti s takýmito neprajnými útokmi dôvernosť týchto, týchto informácií treba zachovovať Takisto vo vzťahu k posilneniu úlohy komisii pri koordinácii regionálnych dohôd aj vo vzťahu k kooperačným mechanizmom. Veľmi radi sa chopíme tejto úlohy. Nemáme žiadne námietky, pokiaľ ide vaše návrhy, pozmeňujúce návrhy v súvislosti s lehotami. Budeme súhlasiť so všetkými, pretože to nebude znamenať e, posun e, tej záverečnej lehoty. Iba jedna výstraha, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc. Tu navrhujete trošku iné znenie. Vzájomná pomoc by mala byť e, e, stanovená e, na základe kompenzačného mechanizmu, ktorý sa určí vopred. Je tu určité nebezpečenstvo. A čo keď sa vopred nedohodne takýto mechanizmus? To znamená, že nedôjde k vzájomnej pomoci? To by bolo nepripustné a preto e, by som vás chcel vyzvať, aby ste to prehodnotili. Napríklad e, zachováme e, vzájomnú pomoc, ktorá bude nejakým spôsobom vykompenzovaná, ale zakázať takúto pomoc v prípade nedohodnutia v predstihu kompenzačného mechanizmu, to nie je dobré. A posledná poznámka sa týka regionálnej spolupráce. Nemusím zdôrazňovať, nakoľko je to dôležité, nielen z hľadiska pripravenosti na rizika, ale aj pri e, konštruovaní e, e, trhu. O tom budeme hovoriť neskôr. Títo dve funkcie, s ktorými rátame pri navrhovaní trhu a pripravenosti na správanie rizik, ide o identifikáciu krízových eh, scenárov a eh, výročných eh, cvičení, modelovanie týchto scenárov. Ak to zoberieme tieto funkcie z trhu v poriadku, ale pokiaľ ide o pripravenosť na rizika, to treba zachovať, pretože ročné cvičenie modelovania mm, to je nevyhnutné, ak sa chceme pripraviť na tie najhoršie kríze. Ďakujem veľmi pekne, pán rediteľ. Jednoznačné stanovisko Európskej komisie. Ďakujeme vám za to. A teraz, e, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. musím povedať, že to, čo som tu počul, e, to sú informácie, s ktorými e, súhlasím. To znamená, že môžeme pokračovať a dostavia sa pozitívne výsledky. A takisto aj e, vyhlásenie predstaviteľov generálneho rediteľstva pre energie tiež môžem iba uvítať nebudeme sa držať ideologických pozícií a ušetril som vám niekoľko sekúnd. Výborne. Dúfam, že po e, e, e, letnej predstavke to bude hm, rovnaké. Lehota na prekladanie pozmenujúcich návrhov. A to je dobrá správa pre všetkých. 13. septembra. Nie ako sme to mali e, na začiatku septembra, ale v polovici septembra. Tak je to podstatne lepšie. Ďakujem veľmi pekne. A e, vo výbore sa bude hlasovať v decembri. A teraz ďalšia dôležitá vec, dve veci. Vnútorný trh pre elektrickú energiu a spoločné pravidlá pre vnútorný trh, e, trh prepačte, s elektrickou energiou. Pôjde o nariadenie a smernicu. A je tu návrh komisie, ako e, vyrábať, prenašať, predávať, nakupovať a spotrebovať elektrinu, ktorá by mala, e, mala byť ekologická, Mm, trhová, účinnejšia a mm, otázka spotrebiteľov bude stále e, dôležitejšia. Spravodajcom e, pre smernicu a naredenie pán Kalinč máme rovnakých tenevých spravodajcov. E, oba spisy majú viaceré Mm, e, spoločné e, body a navrhli sme e, ich spojiť. Máme 187 pozmeňujúcich návrhov, 53 pre smernicu a vyše 100, 129 pre naredenie. Pán kolega Karinč, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ja to vnímam tak, že návrh komisii sa mi e, veľmi pozdáva, ale chcel by som ho v niektorých ohľadoch posilniť. Táto legislatíva ako celok e, by mala umožniť e, regulátorom dosiahnuť nižšie ceny elektrické energie pre domácnosti a odvetvia priemyslu. Keď hovoríme o odvetviach, ktoré nakupujú elektrínu, e, naučili e, ďalšej výroby. Tu existuje celosvetová konkurencia a čím e, nižšia je hodnota tejto elektrickej energie, cena, tým sú konkurencie schopnejšie výrobné podniky. Komisia sa tu orientuje v značnej miere, do značnej miery na trh. Ja to chcem posilniť, nechceme zavadzať nejaké horné limity veľkoobchodných cien. Zdôrazňujem, že e, kapacitné mechanizmy by sa mali používať iba ako niečo, e, čo sa použije iba v tom prípade, keď e, trhové, ceny, e, trhové síly nevyriešia problém a musí sa to e, týkať iba strategických rezerv, teda pôjde o netrhovú výrobu, prípadne nejakú havarínu výrobu, ktorá nabehne v prípade potreby. Navrhujem vyvažiť zodpovednosť všetkých zúčastnených vrátane agregátorov a aby neišlo o nejaké mm, prioritné dispečingové mechanizmy. Ak strana A predáva elektrinu v strane B, ak, ak sa ukáže, že táto elektrina nie je k dispozícii, potom mm, sa zapnú strategické rezervy. E, spotrebiteľ nikdy si nevšimne prípadný problém, ale predajca, či už ide o výrobcu agregátora alebo subjekt, ktorý e, ukladá energiu a ktorý pochybí, e, bude musieť zaplatiť to, čo e, bude potrebné v tom čase. Je to absolútne nevyhnutné. Je to ako koláč a korbač s tým, aby predajcovia elektrické energie predávali iba to, o čom sú presvedčené, že to majú, aby sme nemuseli mať kapacitu navýše. Pretože ak budete penalizovaní za to, že predáte e, niečo, čo nemáte, potom to už nebudete opakovať. Takže takto vidím a e, tu e, reagujem aj na, vo svojich poz, na to reagujem vo svojich pozmenujúcich návrhoch. Pokiaľ ide o určité vrstvy zóny pri dohadovaní ceny, navrhujem, aby išlo o jednomyselné rozhodnutie členských štátov na regionálnom trhu. Ak sa nevede dohodnúť, potom nastupuje komisia a komisia už bude mať právo vytvoriť e, viaceré nejaké e, e, zóny na dohodovanie cien s tým, aby komisia mohla individuálne rokovať členskými štátmi v snahe nájsť riešenie a tým by e, sa mali e, odstraniť úzke miesta, teda e, postaviť nové prenosové sústavy. Nesúhlasím celkom s návrhom komisie, pokiaľ ide o regionálne operačné centra. Stavil som nejaký čas na takomto stredisku v Bruseli. Navštívil som viacerých prevádzkovateľov prenosových sústav a plne súhlasím s tým, že potrebujeme mať viac spolupráce, či už ide o pripravenosť na rizika alebo iné veci. Ale netreba eh, myšať hrušky s jablakmi. Zodpovednosť za prevádzkovanie sieti musí zostať eh, na úrovni prevádzkovateľa tejto eh, sústavy, ale to by nemalo bráviť hlbšej, lepšej spolupráci. A viaceré pozmenujúce návrhy e, sa týkajú toho, aby sme mali nie regionálne prevádzkové strediska, ale kooperačné strediska. Ak budeme mať federalizovanú Európu, budeme federalizovať aj TSO a budeme mať celo európskeho e, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý bude e, rozhodovať o prevádzkových záležitostiach. Ale ak nevyberieme sa týmto smerom, Eh, druhé najlepšie riešenie je mať nezávislé členské štáty eh, kompetentných TSO, ktorí budú veľmi dobre spolupracovať. Ale eh, čo je dobré, TSO si to uvedomujú tak, či tak. K tomu už aj tak dennodenne dochádza. A keď hovoríme o krízach, aj v e, Nemecku. V podstate treba povedať, že všetci e, prevádzkovateľe prenosových sústav v Európe e, robia, musia to robiť dennodenne, pretože elektrina ide tam, kde je najmenší odpor a nie tam, kam to tlačí marketing. A preto navrhujem zmenu, ktorá nie je proti regionálnej spolupráci alebo koordinácii. Podľa mňa je to posilnenie tohto systému s tým, že prevádzková zodpovednosť zostáva na úrovni prevádzkovateľov e, e, prenosových sústav, teda tých ľudí, ktorí e, zabezpečujú tok elektriny. Ešte niekoľko slov o smernici. Tu je veľmi dôležité, aby aj prevádzkovateľia zásobníkov energie tiež boli v hre chceme nabadať k tomu, aby aj uskladnené energii sa stalo e, súčasťou trhu a pokiaľ ide o faktúry, ktoré platia spotrebiteľa, životne dôležité informácie sú potrebné. E, spotrebiteľa potrebujú mať informácie, ale netreba zahlcovať e, spotrebiteľov a netreba, aby samotné spoločnosti E, vo svojich účtoch e, mali 10 stran, aby bolo jasné, čo e, platia za elektrinu, kde sú dotácie alebo dane a všetko ostatné by malo byť dostupné v prípade aktívneho záujmu. Takže informáciu treba poskytovať, ale netreba zahlcovať informáciami. Takže toľko na teraz a teším sa na spoluprácu s tenými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za vaše poznámky, pripomienky, pozmenujúce návrhy, za správu. Pani Werner v mene SAD. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán eh, Karin, za veľmi dobrú správu. Vo viacerých oblastiach súhlasím eh, s vašim prístupom v prípade o mm, bidding zones, kapacitné mechanizmy. Môžete rátať s mojou plnou podporou, ale v niektorých e, bodoch samozrejme nesúhlasím, pretože je tu otázka uskladnenia energie a zodpovednosť za celkovú bilanciu. Som tu trošku iného názora a predložím e, niektoré pozmeňujúce návrhy v inom e, smere, ktoré sa uberajú. Považujem vás na pokiaľ ide kapacitný mechanizmus veľmi dobrý najmä medzi e, trhovým mechanizmom a strategickými rezervami. Takisto považujem za dobré, za potrebné to, že spravodajca v 7.15 e, v návrhu hovorí o tom, že treba použiť e, určité opatrenia až potom ako uplatný mechanizmus kapacity. Pre SAD téma prenosu je veľmi dôležitá treba eh, dekarbonizovať výrobu elektrickej energie, ale musíme tiež sa eh, postarať o zamestnancov v príslušných eh, regiónoch, najmä v tých regiónoch, ktoré sú veľmi závislé od uhlia a musíme mm, sprevádzať tento proces príslušným spôsobom. Pokiaľ ide Rox. E, e, e, veľmi dobre, že to hovoríte o regionálnych kooperačných centrách, pretože oni nie sú priamo zapojení do operatívy. Hovoríte o tom, že regionálni koordinátori bezpečnosti sa stávajú koordinátormi spolupráce. Je to určitý upgrade s tým, aby sa nevytvárali nové paralelné štruktúry je veľmi dôležité, aby sa to robilo eh, eh, pravidelnou legislatívou a nie eh, sieťovými kodexami. Jediný rozdiel medzi našim stanoviskom a spravodajcom je v tom, že je dôležité, aby ROX mali záväzné kompetencie v oblasti rozhodovania. Takisto súhlasím s pánom Karinčom, že rozdelenie e, e, bindingových zón e, na väčšie, menšie môže mať žiaducí účinok. Vidíme to na prípade Švédska. Takisto aj menšie DSO musí byť zastúpený. Mám otázky, pokiaľ ide o význam hodnoty poslednej záťaže E, ide o ceny, ktoré e, klienti sú ochotní e, zaplatiť. A máme tu 27 rôznych subjektov. Tu nie som si celkom istá koncepciou. Ešte dva body, ktoré pre mňa a dôležité pre našu politickú skupinu. Je to úskladne energie a zodpovednosť za krízy. Pán Karinš, e, v týchto dvoch bodoch e, vychádzate z e, pôsobenia trhu, ale vychádzate z toho, že trh funguje a je spravodlivý. A že všetci účastníci na trhu majú spravodlivý prístup k zdrojom, ale to zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť a pre mňa a pre našu politickú e, skupinu je dôležité podporovať nové e, e, obnoviteľné druhy zdroje energie, ale zároveň uhlie a atom. Považujem váš prístup za veľmi dobrý, vzdielam váš názor vo viacerých bodoch, ale pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov energetickú chudobu, a spoločenstva. Myslím si, že títo body treba posilniť e, e, e, považujem za primeranú hodnotu, ktorú, lehotu, ktorú navrhujete v prípade zmeny dodavateľa. Podporujem váš e, prístup musí tu ísť o, najmenš, najmenšie požiadavky. Je tu aj niektoré e, rozdiely v prípade energetickej chudoby medzi mnou a vami. Ide o národné e, sociálne systémy a myslím si, že mali by sme ratať s určitými e, opatreniami, ktoré by sme viac e, chránili e, energeticky chudobné e, domácnosti. Pokiaľ ide o regulované ceny energie, najmä e, v energeticky chudobných e, domácnostiach. E, v konečnom dôsledku totiž rediteľ banky platí rovnakú cenu ako nejaká kaderníčka. Pán predseda sa snaží zasiahnuť. Chápem, že táto téma je veľmi, veľmi dôležitá. Ide o dve témy ale každý z vás e, e, spotrebuje e, o jedno, dve minúty viac a teraz je to podstatne viac. Veľmi sa ospravedlňujem, lebo to sú naozaj veľmi konkrétne mm, návrhy. Chcela by som chcela podporiť mm, to, čo sa týka smernice, týka sa to aj datových formátov Ide o vnútroštátne a európske e, datové formáty. Mm, a to by bolo asi e, všetko. Veľmi stručne to, čo je, najdôl, je najdôležitejšie pre našu politickú skupinu. Perikles, vieš, že funguje Perikles? Ďakujem, pani Ja by som sa takisto chcel pripojiť e, k tým, ktorí vyjadrili vďaku pánovi Karinšovi. E, jeho príspevok je mimoriadne zaujímavý, je aj z intelektuálneho hľadiska konzistentný a <clears throat> obsahuje veľa bodov, kde by sme zrejme hovorili rovnakým jazykom. Na s jazykom, napríklad pokiaľ ide o regionálne e, centra pre spoluprácu. Ale nezdielam ten prístup, ktorý obsahuje táto správa a to je otázka častého používania výrazu trh. E, ide tu o oblasť, ktorá do veľkej miery závisí od dotácií. A trh v nej zohráva pomerne obmedzenú úlohu. Napríklad, pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, komisia sa domnieva, že e, tieto um, regulácia tu je dôležitá, ale musíme prihľadať aj na politický či ideologický projekt používania čistej energie. Sú to aj ďalšie body, s ktorými môžeme len sotva súhlasiť. Napríklad otázka mechanizmu tvorby kapacít alebo toho, ako trhy ako aj veľká obchodná tvorba cien. A patrí sem aj otázka kompetencií, kompetencií na európskej úrovni a ponukových zón. Predpokladám však, že sa budeme snažiť e, dosiahnuť kompromisy. tak, aby sme mohli v končnom dôsledku viesť e, efektívne rokovania s komisiou a s radou. Ďakujem pani Kales. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem spravodajcovi za vykonanú prácu na týchto dvoch správach sú to veľmi rozsiahle dokumenty a je ťažké o nich hovoriť veľmi stručne, preto sa obmedzím iba na niekoľko bodov celku návrh správy na mnohých miestach eh, zdôrazňuje trhový prístup eh, komisie, ale musíme hovoriť aj o tom, že skresovanie, deformácia trhu môže mať za následok aj vyššie ceny energii pre spotrebiteľov. Preto podporujem spravodajcu, eh, pokiaľ ide o regulované ceny alebo boj proti energetickej chudobe a to súvisí skôr so sociálnou než s energetickou politikou. Takisto e, súhlasím so, spotreby, so spravodajcom, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť tým najzraniteľším Um, spotrebiteľom, ale uh, switching sa odporúča až do roku, roku 2025. Myslím si, že by sa to malo robiť oveľa skôr. Vítam aj prístup spravodajcov, pokiaľ ide o mechanizmus tvorby kapacít a uh, vytvorenie uh, tohto mechanizmu. Nie som si istá, prečo spravodajca aplikuje 500 mg limit až ehm, po 5 rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona. Nebolo mi celkom jasné, ako, ako sa rieši otázka kompenzácie. Ten text e, o tom nehovorí dosť jasne. Ja viem, že e, agregácia musí spočítať spočívať aj vo vyrovnávaní odchyliek, ale pokiaľ dobre rozumiem tomuto procesu, tak eh, tie eh, riešenia sa, eh, tí, tí výrobcovia hm, ponúkajú o ceny predtým a potom ich znižujú ten ďalší deň. Teda podporujem vyrovnávanie odchyliek v tomto smere. A napokon to je regionálna spolupráca. Nemyslím si, že by zvýšená a posilnená e, regionálna spolupráca bola výsledkom toho, keby e, strediska pre spoluprácu nemali rozdávacie právomoci. My vieme, že tam, kde dobre funguje spolupráca, nie je potrebné ju nejakým spôsobom regulovať, ale problémy E, sa vyskytujú v tých regiónoch, kde táto spolupráca nefunguje. Čiže závisí to predovšetkým od regionálnych aktérov a tieto rozhodnutia je potrebné implementovať, implementovať a ja neviem, ako tie odporúčania by mohli byť dostatočne účinné, ak uvažujeme o prehlbovaní jednotného trhu. Ďakujem, ďakujem kolega Turmes, mene zelených, ďakujem. Ja túto správu vnímam z technického hľadiska za dobre napísanú, blahoželám k tomu um, ehm, um, ehm, používa liberálny prístup, ale v niektorých ohľadoch dokonca až neoliberálny. Je to dobrý návrh, pokiaľ ide o mechanizmus tvorby kapacít, ako aj stabilizácie rezerv, um, ale myslím si, že oslabuje európsku dimenziu regionálnej spolupráce, tak aj pokiaľ ide o ponukové zóny a oslabuje predovšetkým nových aktérov, buď nechápem, prečo neposilneme agregátorov, pretože toto je e, predpoklad preto, aby sme lepším spôsobom aktivizovali spotrebiteľov a občanov. A keď hovoríme o energetických spoločenstvách či spoločenstvách pre e, energiu, e, musíme hovoriť aj o investíciách do obnoviteľných zdrojov energie Ehm, odkedy my ako tvorcovia politiky oslabujeme investície, ktoré už boli urobené, to by sa nemalo stávať. A Ďalej to je otázka zodpovednosti za e, rovnováhy. Keby všetky ehm, trhy boli rovnako likvidné, ako je nemecký trh, a keby mali taký istý počet trhových aktérov, tak e, bolo by zrejme možné e, zveriť oveľa väčšiu zodpovednosť e, za balancing, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii. Ale nemecké orgány po celých rokoch rozvoja nemajú pocit, že by bol trh dostatočne silný na to, aby sa táto zodpovednosť mohla zveriť jednotlivým prevádzkovateľom, jednotlivým aktérom aktérom. Ľutujem, ale v Európe ten trh ešte nie je e, pripravený a nemôžeme e, použiť jednoduché riešenie. Potrebujeme uplatniť spätnú logiku. Až keď je e, trh pripravený tak by, mal, by sa malo hovoriť o obnoviteľných e, zdrojoch, pretože keby sa tak nerobilo, mohli by sa zvýšiť kapitálové investičné náklady a výsledkom by mohli byť straty, mohlo by byť oslabenie trhu a v podstate by došlo len k nárastu nákladov. A napokon je tu jeden aspekt, e, kde ste si zrejme nesplnili úlohu a to je vytvorenie spravodlivého, férového trhu. E, kde e, je, kde je napríklad trhová expozícia jadrovej energie. E, títo neplatia e, peniaze, ne, odkladajú nejaké rezervy a my hovoríme aj o veľkom obchode, malom obchode a ochrane malých spotrebiteľov. E, hovorilo sa, hovoril sa o tom aj včera. E, e, estonský riaditeľ podniku hovoril o tom, že robia investície do tohto odvetvia, ale existuje nejaká horná hranica, za ktorú môže um, malo obchodník predávať um, túto energiu. Keď hovoríme o tejto otázke, musíme si položiť otázku, či sa chceme zbaviť regulovaných cien. Musíme však urobiť jednu vec a to E, musíme si uvedomiť, že e, obchodníci by ne prospech za malo informovaných alebo e, neveľmi stimulovaných zákazníkov. A pokiaľ ide o tieto prepojenia, väčšina z nich sa bude diať na úrovni distribučných e, sústav. Je preto potrebné hovoriť aj o tom, čo e, včera spomínal tento e, vedúci pracovník estonského rozvodného systému a musíme tak robiť s cieľom predchádzať tvorbe oligopolov. Uh, Ďakujem, pán predseda. Kolega aj tieňový spravodajca uh, sa k tomu už vyjadrili, takže ja by som chcel povedať len toľko, že pokiaľ ide o vnútorný trh s uh, elektrinou, tak musíme sa zaoberať regu- regionalizáciou týchto systémov. Um, Ehm, pokrok, ktorý v tejto oblasti dosiahnu členské štáty, by mohol byť pomalší a nákladnejší, eh, keby sa nevytvorili takéto regionálne eh, strediska. Eh, my si myslí, ale myslíme si, že tieto strediska by sa nemali spomínať v tejto správe a mechanizmus na tvorbu kapacit by sa mal zaviesť len um, ako uh, krajné riešenie až potom, keď uh, členské štáty využijú iné opatrenia, ako je napríklad uskladňovanie energie. Takisto vítame to, že spravodajca Eh, hovorí alebo podporuje tých 500 mg CO2, ale to by malo platiť pre všetky elektrárne, tak eh, nové ako aj už existujúce. I aj pokiaľ ide o e, energetickú kapacitu. ETS e e, Ak sa bude postupne upúšťať od uhlia, treba to veľmi pozorne riadiť. A pokiaľ ide o spoločné pravidlá eh, vnútorného trhu s elektrinou, eh, je potrebné eh, venovať prioritnú pozornosť obnoviteľným zdrojom energie a treba nemôžeme súhlasiť v tomto smere s týmto návrhom Retrospektívne zmeny týkajúce sa dispečingového režimu musia eh, byť také, aby si investori boli istí, že bude existovať stabilný regulačný rámec. Potrebujeme presnejšie informácie o spoločenstvách pre energiu, ktoré podľa nás eh, v tomto návrhu chýbajú, je potrebné e, spresniť definíciu miestnych komunít pre energiu, takisto fungovanie e, e, sieti, elektrických sietí v spoločenstve a ďalej a tak ďalej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Tamborano v mene EFDD ako tieňový spravodajca a takisto koordinátor. Ďakujem, pán predseda. My súhlasíme so zámerom spravodajcu um, budovať uh, spravodlivý, ferový trh ale skutočne férový, aby umožnil dosiahnuť aj ciele v oblasti klimatickej zmeny, ako aj dobre ceny pre spotrebiteľov a spolahlivé zásobovanie elektrinov. Vždy musí byť človek v centre našej pozornosti. Nesmie tým byť trh. Trh je iba nástrojom zabezpečujúcim férovú distribúciu, ako aj ochranu životného prostredia a zdravia planety. My nemôžeme považovať e, trh za e, nového boha, e, predovšetkým v takejto zásadnej oblasti pre všetkých ľudí, akým je e, zasobovanie energiou. Je potrebné vytvoriť skutočne spravodlivé podmienky pre všetkých účastníkov, čo však znamená, že musíme uznať aj potenciálne rozdiely medzi jednotlivými aktérmi. Nie všetci majú rovnaké ciele, nemôžeme na nich aplikovať e, rovnaké požiadavky. Ehm, tradiční výrobcovia, veľkí výrobcovia ehm, využívajú rôzne spôsoby na to, aby znevýhodňovali malých ehm, výrobcov. Snažia sa spomaliť nevyhnutný proces prechodu k obnoviteľným zdrojom energie. Menší, ale aktívni lokálni aktéry, malé a stredné podniky Tí všetci zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu a zabezpečujú aj sociálne a ekonomické výhody pre svoje oblasti. E, Tyto toto sa v minulosti e, nedialo, pretože existovali dotácie, ktoré boli zamerané iným smerom, ale tento nový systém by mal e, venovať rovnakú pozornosť všetkým aktérom tohto trhu a musia sa zohľadňovať aj výpočty sociálno-ekonomických vplyvov e, vstupuje sem aj problematika migrácie a klimatické zmeny. Požiadavka je, aby rečník spomalil, pretože tlmočníci majú trocha problémy ju stíhať, ho stíhať. A, takže obnoviteľné zdroje energii by sa mohli dostať do konkurenčnej nevýhody, aj keby boli prijaté pravidlá v ich prospech, ale existujú um, technológie, ktoré umožňujú dosahovať, ciele v oblasti uh, zmeny klímy a geopolitické oblasti. Uh, je teda nevyhnutné, aby sme predovšetkým malým eh, prevádzkovateľom v tejto oblasti eh, vytvorili lepšie podmienky a pokiaľ ide o prioritu redukovania emisí CO2, musíme zabezpečiť riadne fungovanie eh, týchto prevádzok je potrebné mať istotu, že investície budú chránené. Nie všetky investície sú rovnako dôležité. My e, musíme naďalej zanechať či ponechať e, výnimku za vyrovnávanie odchýlok pre menších e, prevádzkovateľov pretože títo môžu mať e, zvýšené administratívne náklady, predovšetkým pokiaľ ide o rodiny, menšie skupiny, malé a stredné podniky. E, e, nechceme vytvárať prekažky pre malých výrobcov obnoviteľných energií. Spravodajca hovorí, že je potrebné prihľadať na osobitné podmienky pre týchto malých eh, výrobcov elektriny v súvislosti so zodpovednosťou za vyrovnávanie odchylok a eh, zamedzeniu diskriminácie niektorých z nich. Eh, a myslíme si, že pokiaľ ide o agregáciu, tak musíme zabezpečiť ochranu týchto agregátorov a E, zabezpečiť ich lepšie fungovanie. Pani Nible? Ďakujem. A ja sa chcem e, srdečne poďakovať kolegovi Karencovi za vynikajúci e, návrh. Ja v zásade súhlasím so všetkým, čo je v tej správe, ale sú oblasti, ktoré ešte si budeme musieť prediskutovať. Chcela by som stručne hovoriť o troch otázkach. Poprvé, kapacitné mechanizmy 23, e, to je článok 23 e, a e, je to ustanovenie 4, je, vlastne sú kapacitné možnosti a, a tá to reakcia na klimatické zmeny, vieme, tých 550 mg je tam megawatt hodinu, ale zistila som, že v pozmeňovacom návrhu 63 e, sa opäť hovorí o tejto téme. Najprv som si myslela, že to nechám tam, ale ke, tak ale keďže je to aj v tom pozmeňovacom návrhu, treba skutočne na to e, e, poukázať E, teda e, ja mám určité problémy s tým, že sa teda robí posudzovanie, či, ten, či tento kapacitný mechanizmus je e, dostatočný alebo nie. Druhý bod, regionálne prevádzkové centra, Toto je myšlienka, s ktorou sa nestatužňujem. Ja si myslím, že by bolo lepšie to e, transformovať na koordinačné centra. Ja skutočne e, e, nerozumiem tomu návrhu komisie. Myslím si, že TSO spolupracujú na regionálnej úrovni už teraz a nie je dobre veci komplikovať. Takže myslím si, že to, čo e, spravodajca navrhuje, je, tak ako teraz naznačil, e, je dobrý kompromis. Po tretie, článok 13 mid-bidding zones. E, myslím si, že to, čo navrhol pán Karinc, je veľmi dobré, aby členské štáty, e, ktorých sa to týka, aby sa snažili v rámci určitého časového rámca e, uzavrieť proces teda spracovania ponúk, výzva a ponuka. My máme skutočne E, skutočne máme konkrétny návrh od spravodajcu e, k tejto veci, e, aktuálny návrh a ten rozhodne podporujeme. Ďakujem pekne. Pán Levandovský. v súlade s Kristianisom a s ďalšími vystupujúcimi ja podporujem návrh komisie, ktorý sa opiera o trhové mechanizmy ale moja kritika sa, sa týka vlastne toho, eh, toho výkon, tej výkonnostnej eh, eh, normy pre emisie. To je pozmenujúci návrh 63. Je to 550 gramov CO2 na kilowatt hodinu. A toto v zásade eliminuje väčšinu e, kapacitných jednotiek v, v Polsku, ktorí e, potom e, nemôžu participovať na tom mechanizme, ktorý sa zavádza. To znamená vlastne, že väčší podiel jednotiek, ktoré, sú, ktoré využívajú ako palivo plyn. Myslím, že toto nie je špecifikom Polska, ale mnohí, ale často aj iných krajín a e, Polsko sa snaží naplniť klimatické ciele, aby sme využívali technológie založené, e, teda uholné technológie, ktoré sú zaradené do kategóriu čisté. A skutočne takýto návrh, o ktorom pojednáva e, táto správa, nám nenahráva do karát. Ďalším rečníkom je pán Blanko López. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu snaží sa popasovať s dvoma dôležitými regulačnými rámcami. Čo sa týka kapacitného mechanizmu, vieme, že potrebujeme kapacity na to, aby sme mali dostatočnú dodávku Eh, elektrickej energie, ktorá je vyrábaná z rôznych energetických zdrojov. Domnievam sa, že je chybou eh, odstrániť, odstrániť tú eh, prioritu efektívneho mm, distribúcia, teda dispečingu elektrickej energie, ktorú, ktorá je vyrábaná a obnoviteľný zdrojmi. Musíme si uvedomiť, že e, na trhu sa objavujú aj rôzne e, pilotné e, štruktúry, ktoré určite v tých prvotných fázach nedokážu bojovať alebo konkurovať už etablovaným systémom. Mali by sme venovať väčšiu pozornosť efektívnemu prepojeniu sieti, Je to nevyhnutné, je to kľúčovou otázkou. Myslím si, že napríklad Pirinejský poloostrov je zlým príkladom eh, z hľadiska tej izolácie. Eh, ďalej treba venovať pozornosť, zvýšenú pozornosť eh, tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. A preto sa musíme citlivejšie zaoberať problematikou energetickej chudoby. Ďakujem. Eh, pani Castillo Verra. Eh, chceme sa poďakovať eh, spravodajcovi mm-hmm. za jeho návrh. Ja si myslím, že skutočne je chvalihodný trhový mechanizmus uplatňovať v tejto oblasti. Zároveň však musím súhlasiť s pánom Blankom, predrečníkom. Totiž ak chceme, aby veci fungovali, musíme mať náležité nástroje mnoho štátov, nielen e, e, štáty Pirenejského polostrova, sa naraža na problémy nedostatočného prepojenia sieti. Len ak je toto prepojenie dobré, môže byť plynulý tok energií a môžu byť aj e, primerané ceny a stabilizované ceny a potom ten trh s energiami nie je natoľko volatilný. Ďalej, kapacitné mechanizmy. Aj toto e, e, by malo zohľadňovať špecifikum krajín, ktoré nemajú dostatočné prepojenie e, s európskymi sieťami. Musíme sa snažiť hľadať riešenia aby sme mali mm, skutočne nové, e, reálne e, formy e, kompenzácie. Povedzme, máme dva štáty, ktoré by sa mali prepojiť, majú rôzne trhy s energiami, využívajú rôzne obnoviteľné zdroje a dokonca teda je aj nastavenie cien. Toto sú všetko faktory, ktorý, e, ktoré e, hatia cestu prepojenia. Ehm, aj keď e, ambície nie sú vysoké ehm, v tejto oblasti, zdajú sa v mnohých prípadoch byť absolútne e, nerealizovateľné. Treba mať teda motiv, motivy, treba motiváciu lepšiu, lepšie stimuly pre e, zlepšenie situácií v prepojení do e, sieti. Ďakujem. Pán Rohlišek. Chcem sa poďakovať kolegovi Karinšovi za to, že pochopil to, že koordinácia je naprosto správny termín. A TSO by mali byť koordinačnými centrami. Pokiaľ z toho urobíme niečo iné, tak to, čo dnes funguje, bude zmenené a to bude zlé. Eh, veď skúsenosť nám mraví, pokiaľ sa niečo funkčné zmení, tak to prestane fungovať. No a čo, čo sa týka sociálneho rozmeru energie, energia dostupná pre všetkých, to je praktické politické rozhodnutie, rovnako ako je rozhodnutie o eliminácii energetickej chudoby. Sú oblasti v Pobalti, v Polsku, v iných častiach Európy, kde je oveľa drahšie natiahnuť linky e, e, 220 v alebo 120 v potreby, než je možné e, vlastne e, tam dostať alebo teda vyťažiť z tej, e, z tej, z tej sústavy E, e, niekto tu povedal, že, e, že nie je prioritná dispečerská regulácia. Keď bola kríza na Balkáne, ako prvé bolo prioritou zabezpečiť vykurovanie bytov, druhou prioritou zabezpečiť verejné objekty a až e, e, tretie v hry hierarchii ostatné. Teda musí e, byť to ten to dispečerské pridelovanie energie, to musí mať priority a, musí tomu byť venovaná pozornosť. V Českej republike sa podarilo zlikvidovať niekoľko veľkých subjektov, napríklad Poldy Kladno. To malo svoj energocentrum a nástupnícke firmy, teda oceliarenské, e, ecenzienské firmy, títo zásobujú energiou, aj vyrábajú. To je typický koordinátor ale mm, mm, tento subjekt má vlastnú zodpovednosť, to nie je zodpovednosť štátu. A ešte posledná poznámka, kapacitná rezerva. E, tá by mala byť v určitom okruhu spotreby. E, e, Nemecko samo o sebe samozrejme vystačuje, ale ale často sa to môže týkať viacerých malých krajín. Vieme, nespolahlivé zdroje sú fotovoltaické články a veterná energia. Nemecko by mohlo o tom hovoriť, majú skúsenosti, čiže by bolo dobré sa o tom zmieniť v správe. Pokiaľ nebude svietiť slnko, fotovoltaika nebude fungovať, pokiaľ nefúka vieter, tak veterné elektrárne eh, neprinesie to, čo majú. To pochopí každý, aj malé dieťa v škôlke. Ďakujem. DG Energie, pán riaditeľ Borhardt, máte slovo. Ďakujem. Začnem takou všeobecnou poznámkou k obom správam. Ja plne súhlasím eh, s Klodom eh, Turmesom, ktorý konštatoval, že obe správy sú technicky vynikajúco spracované. Dovolím si zároveň aj poukázať na to, že postup zvolený v oboch správach je dobrý, pretože podporuje to myšlienku eh, živšej konkurencie na eh, energetických trhoch a zároveň aj stabilizácii. Myslím si, že toto sú také smerodajné princípy aj navrhu, ktoré predložila komisia Ďalšia vec, na ktorú chcem poukázať v súvislosti s týmito správami a pozmeňujúcimi návrhmi, nové, e, e, nové e, nejaké myšlienky, nové riešenia. Nové riešenia, to tým narážam na pozmenujúce návrhy týkajúce sa tých bidding zones. Konfigurácia týchto zón znamená nie len technicky náročný oriešok, má to aj politický rozmer a domnievam sa, že je, e, e, e, je dôležité, aby sa štáty dohodli na konfigurácii a komisia by vstúpila do tohto procesu len ako posledná inštancia. Takisto my podporujeme ďalší rozvoj, rozmach tých kapacitných mechanizmov a e, súhlasím so spravodajcom, že on e, e, je zástancom návrhu komisie v tejto veci. Ale je len samozrejme, že nemôžeme sa nemôžeme si odpustiť určitú kritiku tam, kde je na mieste regionálne operačné centra. Spravodajca našiel veľmi vhodný e, názov takýchto centier. Hovorí o koordinačných centrách. Taký bol aj náš zámer, ale my sme to zle pomenovali, pretože funkciu majú koordinačnú a my sme e, dali e, tomu názov operačné centrá. Nikdy sme nemali v úmysle nejako inak smerovať e, pôsobnosť týchto centier. Teda zdá sa nám, že to, to pomenovanie, nové pomenovanie, koordinačné centra je oveľa lepšie oveľa e, viac, e, lepšie to odráža reálnu činnosť týchto centier. Už sme počuli, že e, v rámci tej témy pripravenosti na riešenie rizík e, sa hľadajú riešenia, k tomu som sa už vyjadril v predošlom bloku. A e, zostáva nám teda otázka rozhodovacích pravomocí tá, tej správe ma jedna vec trošku zarazila z právneho hľadiska, čiže musíme odlišo, rozlišovať medzi odporúčaniami. Tam majú možnosť členské štáty žiadať o derogáciu a o určité výnimky. A potom máme teda tie štandardné zásady, pravidlá, ktoré sú povinné. Ja vyzývam spravodajcu, aby sa ešte raz nad tým zamyslel. Tie dve funkcie, kde ide o odporúčania s možnosťami derogácie z dôvodov e, bezpečnosti systém, to by ste nemali miešať s e, s inými zásadami, ktoré v určitých aspektoch e, môžu mať podobu odporúčaní. A ešte poznámka k tej téme priorit pri dispečingovom pridelovaní eh, elektrickej energie. Myslím si, že komisie sa podarilo nájsť eh, riešenie vyvážené eh, na rozdiel od spravodajcu, ktorý podľa nášho názoru zašiel priďaleko. Tak ako povedal pán Turmes, nemáme ešte v súčasnej dobe plne funkčný trh. Spravodajca sa dotkol aj témy Ehm, uskladňovania energií. Má pravdu, ale prečo používame e, iné slovné znenie pre e, uskladňovanie energií pre TSO a pre DSO? Ten text, ktorý ste použili pri distribučných e, sieťach, tam je to veľmi dobre naformulované. Teda DSO vlastníctvo eh, mm, skladovacích pri, eh, uskladňovania energií. Eh, to je čosi, čo je inherentne dané ich systémom a to nemôže byť riešené si trhovými silami. Ale v prípade TSO tá formulácia nie je šťastná. Ešte niekoľko poznámok k druhej správe o smernici Jednoznačne vítame snahu pána spravodajcu o posilnenie ochrany spotrebiteľov pri e, zmene dodavateľa 2025. E, e, to je dobrá lehota, pokiaľ ide o prípravu. Takisto, čo sa týka komparatívnych nástrojov alebo bilingu, toto všetko jednoznačne podporujeme. Regulované ceny Tu by som chcel eh, vás eh, vystrihať na základe vlastných skúseností. Komisie, eh, naše generálne rediteľstvo pre energiu sa snaží presvedčiť členské štáty, aby sa zbavili regulovaných cien, najmä vo vzťahu k Rumunsku a Bulharsku. Najprv sme vytvorili odolný systém ochrany zraniteľných spotrebiteľov a už potom sme začali diskutovať o liberalizácii a e, v takom prípade e, pre prechodné obdobie potrebujete mať sociálne e, sadzby, pretože z hľadiska sociálnej politiky, a súhlasím, že to patrí pod sociálnu politiku, nie je možné zo dňa na deň vytvoriť nástroje a systémy. A takéto sociálne sadzby, sociálne tarify sú z tohto hľadiska veľmi účinné. Takže sociálne tarify by mali byť prechodným opatrením, potom to vyústiť do novej sociálnej politiky a potom už je možné pristúpiť k liberalizácii cen. Cien. Pán Turmes, povedali ste, že nemali sme regulovať nie ceny, ale marže. Viem, že niektoré členské štáty práve tak postupujú, ale potom otázka, a ako potom vyslať správny trhový signál z hľadiska investície, ak budeme regulovať marže? A navyše našim ďalším e, cieľom je zabezpečiť e, generovanie správnych trhových signálov na účel investícií, reagovanie na dopyt. Táto diskusia bola mimoriadne zaujímavá. E, počul som to už, platiť alebo neplatiť kompenzácie. V konečnom dôsledku sme sa rozhodli pre riešenie, ktoré neráta s kompenzáciami, s tým, že vnútroštátne regulačné E, orgány v prípade potreby môžu to e, e, zakomponovať, ale pán spravodajca to obratil platiť kompenzácie, ak opačný prístup nie je dostatočne zdôvodnený. Domnievam sa, že ak zásadne sa rozhodneme pre žiadne kompenzácie, to je najlepšie, pretože v opačnom prípade to bude brániť agregátorom pri vstupe na trh. Vo vstupe na trh a potom nedosiahneme takýto systém e, správovania e, dopytu, ktorý bude e, zároveň otvorený a dostatočne atraktívny pre všetkých. Myslím si, že mm, na teraz by to stačilo. Vo všeobecnosti môžem povedať, že tu odzneli viaceré zaujímavé nové námety. Sú obsahnuté v oboch správach. Komisia jednoznačne víta celkovú štruktúru a prístup a to e, nie len e, samotného spravodajca v správe, ale aj e, na základe toho, čo som tu dnes vypočul, keď sa hovorilo o pozmeňujúcich návrhov. návrhoch. Ďakujem pekne, pán riaditeľ Kristianis. Takže ako vidíme, podľa väčšiny kolegov skvelá správa, ale viaceré veci by si mal napraviť vo svojej eh, skvelej správe. Všetci eh, ti blahoželej hovorili, že eh, správa je vynikajúca, ale treba ju pozmeniť. Čo si o tom myslíš? Skvelé pripomienky, ale keď počúvame vystupujúcich niektoré návrhy, boli navzájom rozporuplné. E, myslím si, že v prvom rade musíme e, sa dohodnúť aj v rámci politických skupín, či chceme e, podporiť, posilniť smerovanie komisie s tým, aby vo výrobe elektriny a distribúcii elektriny vznikol trh. Pretože na teraz nemáme európsky trh, máme veľmi rozdrobený trh a v teréne pôsobia rôzne faktory v Španielsku je obrovský potenciál obnoviteľných zdrojov, ale nemá potenciál na vývoz tejto energie, pretože je tu nedostatok prepojení s Francúzskom. E, vo Francúzsku existuje už 40-ročný systém, ktorý e, do značnej miery sa spolieha na jadro, ale nie až taký prúžný. Takže je možné, že e, neprúžné sústavy budú sa brániť väčšej flexibility, pretože Ehm, Čoskoro e, španielská solárna energia bude e, mimoriadne lacná. Ak sa bude predávať, e, to bude znamená pre niektorých straty a to znamená odpor. Ďalej vnútorná situácia v Nemecku, či sa nám to páči alebo nie, Chýba tu prepojenie medzi severom, kde je veľká výrobná kapacita, a juhom, kde sa veľa spotrebová. A vzhľadom na túto fyzikálnu skutočnosť a samozrejme aj miestne správy nie sú veľmi naklonené e, týmto vysokonapäťovým e, e, litiam, ale tu si musíme uvedomiť, že elektrina sa nedá jednoducho ako plyn uskladňovať Takže ideme e, cestou najmenšieho odporu a to vyzerá, že je to cestou Polska, Českej republiky späť do Rakúska a zase e, na juh Nemecka. To je jednoduchá skutočnosť, ale to spôsobuje e, problém pre krajiny, ktoré prenašajú túto energiu. A Polsko to je niečo iné, zase podobné Francúzsku. Je to obrovské množstvo Ehm, ehm, ehm, výrobných kapacít, menej flexibilných, i keď nie je to jadro, ale uhlie. A čo komisia robila absolútne správne, eh, je načrtla eh, žiaducí smer. A domnievam sa, že na strane parlamentu by sme to mali posilniť. Eh, túto cestu neprejdeme zo dňa na deň E, ide e, o trh s elektrínou. To sú investície na obdobie 20-30 rokov. Ale investori musia e, byť zorientovaní z hľadiska, z hľadiska smerovania. Nejde mi o to, že treba dotovať či už uhlie alebo jadro, ale nechcem dotovať ani obnoviteľné zdroje. Treba to opustiť treba sa zbaviť dotácií a, a e, zdôrazňovať trh, ale nikdy nenavrhujem retroaktívne zmeny. Iba navrhujem, aby členské štáty aby e, členské štáty e, uvažovali o tom, že vykúpia súčasných vlastníkov. Oni budú im platiť 10-15 rokov. Možno, že v jednom členskom štáte sa to osvedčí, v inom nie. Takže pokiaľ ide o priority z hľadiska e, dispečingu energie, e, s tým nemusí každý súhlasiť, ale rozmýšľajme o tom. Otázka 50. Samozrejme to spôsobuje problémy pre tie európske regióny, e, kde veľa ľudí je zamestnaných v, uhol, v priemysle ťažby uhlia. Nie je to príjemné, ale treba o tom uvažovať ďalej energetickou chudoba. To sú možné e, dve možnosti. Dotovať ceny alebo dotovať jednotlivcov. Som toho názoru, že netreba umelo upravovať ceny, ale skôr platiť e, peniaze tým ľuďom, ktorí musia hrať svoje účty. A za každým hľadám možnosti minimalizácie deformácie trhu, takže veľmi sa teším na spoluprácu s vami všetkými bude to trvať nejaký čas, ale dostaneme sa tam. Ďakujem pekne, Kristianis, za tvoju snahu. Ďakujem pekne aj všetkým tenevým spravodajcom. Máme pre sebou skvelý cieľ. Máme globálny e, trh s e, e, ropou, takmer globálny plinárenský trh ale vytvor, musíme vytvoriť európsky trh s e, elektrínou. 15. E, septembra je lehota na prekladanie pozmenujúcich návrhov. A popoludní budeme e, rokovať nie v, tom, v tejto miestnosti, ale v Jan 6 Q, Jan K2. E, pán e, e, predseda na Margo Tlmočníkov poznamenal, že majú šťastie, lebo sme ukončili presne o 12.30. Ďakujeme veľmi pekne.